Určite e, budeme pokračovať v diskusii na týchto témach s vami e, v budúcich mesiacoch a rokoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz na záver dostanú po dvoch e, minútach slovo naši spravodajcovia, najprv kolegyňa Sajfi. Ďakujem.